tejto cirkvi. Tento ambivalentný režim musíme zastaviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ojuland. Týmto dnešná schôdza končí, ďalšia pokračuje zajtra od 9. do 14. a potom do 21. Program bol zverejnený, je na web stránke Európskeho parlamentu. Týmto zatváram schôdzu a prajem vám všetkým šťastnú cestu domov a dobrú noc.